Vi eh. chiedo scusa per questo clamoroso ritardo, ma... Chcel by som sa ospravedlniť za takéto oneskorenie, ale uvedomujem si, že ten istý problém majú aj ostatní kolegovia. Je tu tá demonstrácia, ktorá momentálne ochromila mesto a preto začneme s menším počtom účastníkov. Takže začneme s programom dnešnej schôdze. Chcel by som vám oznámiť, že kolega Lišek má aj iné povinnosti, ktoré nemohol odročiť a preto asociačná dohoda, v rámci ktorej je on spravodajca, čo je vlastne bod 8 tak tomu sa budeme venovať v rámci bodu 4, aby jednoducho dostal kolega možnosť vyjadriť sa k tomuto bodu. A potom budeme takisto hovoriť aj o návšteve AFETu v Islande, ktorej, ktorá sa konala 8. a 9. septembra. Potom ide rozpočtová kontrola finančnej pomoci EÚ pre Afganistan. To rozpracoval kolega Jatemaki a to budeme hovoriť aj v októbri. Ak nemá niekto iné pripomienky k týmto bodom, tak by som mohol vychádzať z toho, že tak týmto spôsobom môžeme prijať dnešný program. Chcel by som vás upozorniť na jednu okolnosť. Dostali ste kalendár aj na rok 2012, tak by som Chcel, aby ste, si, aby ste to zobrali na vedomie, aby ste si zaznačili všetky schôze do vašich diárov. Takisto vás chcem informovať, že termín týkajúci sa pozmeňujúcich návrhov v správe o kontrole rozpočtu, pokiaľ ide o finančnú pomoc EÚ do Afganistanu. Tu sme stanovili termín 29. septembra. Pôvodne to bolo o 12. a nakoľko ide o relatívne krátku lehotu. Poprosím vás o predkladanie pozmeňujúcich návrhov iba v anglickom jazyku. Termín pre pozmeňujúce návrhy k uzavereniu zmluvy o preferenčných normách medzi EÚ a Stredomorím. Tam je termín 22. september. Takisto o 12. takže môžete elektronicky predkladať vaše pozmeňujúce návrhy aj dnes. A tým vlastne prechádzame k správe pána Kristiana Dana Predu, ktorý bude hovoriť o našej návšteve v Islande z 8. a 9. septembra. Pán Preda, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. 8 septembra a do poludne 9. septembra sa uskutočnila návšteva delegácie Výboru pre zahraničné veci eh, na Island. Pozreli sme si to, monitorovali sme situáciu, pani, bola tam pani Andrikiene z EPP, pani Sargentini z politickej strany Zelených, pán Atkins z konzervatívcov a takisto aj ja. Mali sme veľmi nabitý program. Mali sme možnosť stretnúť sa s dvomi ministrami, ministrom polnohospodárstva a rybolovu, pána Germesona a takisto ministra priemyslu, je to pani Julis Gote, Stretli sme sa aj s pánom Johanssonom. Stretli sme sa s predstaviteľmi parlamentu, predovšetkým z výboru pre zahraničné veci a potom sa ešte uskutočnili stretnutia so zástupcami islandských odborov a s predstaviteľmi tých organizácií, ktoré podporujú prístup do Európskej únie, ako aj s tými, ktorí sú odporcami takéhoto vstupu. Stretli sme sa aj s pred, predsedom delegácie EÚ, pánom Timošokom a takisto s predstaviteľmi v Reykjaviku akreditovanej veľvyslanectie členských štátov Európskej únie. Boli sme v Heidi Heavy, čo je elektráreň. Navštívili sme takisto univerzitu. Tam sme sa zhovárali o problémoch v súvislosti s klimatickými zmenami, klimatickou katastrofou. Hovorili sme o energetických problémoch a o problémoch, ktoré súvisia s priestorom Arktídy. Čiže to boli programy. Čo by som z toho mohol zosumarizovať? Budem veľmi stručný a chcel by som povedať, že táto návšteva opätovne ukázala, že tu máme dočinenia s krajinou, ktorá je veľmi rozdelená, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Ide tu o krajinu, ktorá, v ktorej sa nachádza veľa pochybností, to znamená, na jednej strane máme ľudí, ktorí prehlasujú heslo wait and see, počkať a uvidieť, uvidieť. A viete, že prístupové rokovania už boli započaté. To znamená, vyčkávajú, aké budú ďalšie fázy. Screening už bol uzatvorený, 4 kapitoly za maďarského predsedníctva už boli uzatvorené, pardon, otvorené, dve boli už predčasne aj uzatvorené a už tu boli aj rokovacie dohovory. Budeme pokračovať ešte aj pod polským predsedníctvom, kde sa stanovili ciele v priebehu, budúcne, v priebehu budúceho roku otvoriť všetky kapitoly a pokým to bude možné, počas dánskeho predsedníctva tieto kapitoly aj celkovo uzatvoriť. Je to veľmi ambiciózny cieľ a v tomto kontexte by bolo potrebné ešte k tomu dodať, že tu ide o partnerov, ktorí sú veľmi dobre pripravení na rokovania, ktorí majú veľmi dobré vecné znalosti a s týmito znalostiami prichádzajú aj na rokovacie rozhovory. To znamená, že doteraz skutočne máme dobrú skúsenosť, pokiaľ ide o výmenu názorov. Naši zástupcovia tu hovorili o príkladových rokovaniach, ktoré skutočne sa môžu porať až s modelovými rozhovormi. Avšak to nič nemení na tej skutočnosti, že táto krajina je dosť rozdelená. Chcel by som pripomenúť, že Islandiania po e, ukončení týchto procesov rozhodnú tak či tak referendum, to už bolo odsúhlasené, a môže sa momentálne povedať, že máme tak hlasy za vstup, ako aj proti vstupu, avšak tie hlasy, ktoré sú proti vstupu, sú oveľa početnejšie. Teraz ešte niečo k obsahu našej návštevy a týchto rokovaní. Pri všetkých stretnutiach sme si všimli, že sú tu štyri dôležité témy, dôležité kapitoly, ktoré sú citlivé, tak pre našich partnerov, ako aj vo všeobecnosti pre Republiku Island a tieto určujú potom aj politickú diskusiu v krajine. Tieto štyri témy sú rybolov, polnohospodárstvo, otázka meny a otázky súvisiace s priestorom Arktídy. Ako som už povedal, to sú tie hlavné body, ktoré sa vždy pri diskusiách objavujú, o ktorých sme hovorili aj my pri, v rámci našich rozhovor s islandskými politikmi. A tieto témy sa objavili aj pri rozhovoroch s ministrami, pokiaľ ide o rybolov, ryb, rybolovný priemysel. Zdá sa, že to je kľúčová téma. E, zdá sa to byť aj ten dôvod, prečo vlastne Island dlhý čas sa nechcel pričleniť do Európskej únie relatívne dlhé obdobie. A v tejto súvislosti treba povedať, že tu skutočne ide o veľkú priepasť a táto priepasť sa objavuje na úrovni vlády. Aj spoločnosť je rozdelená, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie, ale aj vláda samotná vôbec nehovorí jedným hlasom, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Na jednej strane máme sociálno-demokratickú stranu, potom máme lavicovú stranu, tí sú za vstup, ale na druhej strane ešte máme aj iné strany zelených, tí sa volajú hnutie, lavicové hnutie zelených, tí sú proti vstupu a tí postavili aj ministra polnohospodárstva a rybolovu, avšak majú aj ďalšie kľúčové ministerstvo. Ide o ministerstvo financií. Minister polnohospodárstva a rybolovu, pán Ganason, je jeden z najdôležitejších, najhlavnejších oponentov, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Pán Ganeson povedal, že by chcel kapitolu poľnohospodárstva zablokovať, čím by vlastne zablokoval aj celý e, rokovací proces. Avšak sú tu aj iní politici, ktorí uviedli, že túto tému považujú za rovnako dôležitú, že budú zastávať tie isté tendencie a viackrát sa uviedlo, že najprv potrebujú podporu obyvateľstva, súhlas populácie, obyvateľov, občanov a to znamená, že prístupové rokovania sa vlastne chcú zastaviť. Potom sú tu však ešte aj ďalší, ktorí hovoria, že tieto rokovania by mali byť ukončené úspešne ukončené. To znamená, sú tieto aj taká časť obyvateľstva, ktorí zastávajú názor, že by sa mali predstupové rokovania úspešne završiť. Avšak sú tu aj takí, ktorí hovoria, že by sa mali tieto predstupové rokovania pozastaviť a že by sa mal posunúť ten termín ukončenia kapitol smerom do nerozhodna. Avšak sú tu viaceré iné dôležité otázky. A pokiaľ ide o žiadosť vstupu do Európskej únie, ako vieme, s tým súvisí aj štatút islandskej koruny, iste si to všetci dobre pamätáte. Pri tejto návšteve aj pri i ostatných návštevách sa viackrát uviedlo, že islandská koruna je menou, ktorá má malý obeh, príliš slabá mena na to, aby v konkurencii medzinárodných mien obstála a vstup do menovej únie by bol výborný krok, pokiaľ ide o konsolidáciu islandského hospodárstva. A v tejto súvislosti by sme možno mali poukázať aj na to, že islandské hospodárstvo po tej strašnej finančnej kríze, ktorá sa udiala pred pár rokmi, sa teraz nachádza na relatívne dobrej ceste. Program v spolupráci s Medzinárodným menovým fondom bol úspešne završený. Zaznamenali aj hospodársky rast. Pokiaľ ide o nezamestnanosť, táto klesá. Pokiaľ ide o hospodárskú klímu v krajine, tá je relatívne dobrá. Jediná obava islandských politikov súvisí so stabilitou meny, teda s islandskou korunou. Samozrejme, aj vy, aj my sledujeme, ako sa vyvíja situácia v eurozóne. A na záver by som ešte chcel niečo povedať k tým stretnutiam, ktoré sme my absolvovali so, s predstaviteľmi grémy, ktoré sú priaznevo naklonené vstupu do Európskej únie, ako aj oponentami tohto vstupu. Tieto stretnutia boli vo všeobecnosti veľmi dobré a dalo by sa povedať, že tu boli takisto dva body, dve témy, ktoré boli dôležité. Na jednej strane tu dominovala diskusia o vstupe, ktorá bola nabitá emóciami. Objavili sa tu konkrétne prvky jednotlivých roka- rokovaní, ktoré sú pertraktované aj na verejnosti. Ide tu skutočne o emócie a o pocity, ktoré vlastne určujú diskusiu verejnosti vo vzťahu k tejto problematike. Na druhej strane je tu ešte aj hnutie proti vstupu, ktoré je veľmi dobre organizované oveľa lepšie organizované ako tie grémia, ktoré podporujú vstup do Európskej únie. Je to celkom jasne rozoznateľný rozdiel a to súvisí skutočne so skúsenosťou ľudí a angažovanosťou tých, ktorých sa v tom, ktorom grémy organizujú. Čiže to sú tie body, ktoré som chcel k tejto téme sprostredkovať v súvislosti s našou návštevou na Islande. Som presvedčený o tom, že rokovania a názory na vstup Islandu do Európskej únie sú pre nás všetkých veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pán Preda. A teraz má slovo pán Atkins. A môžete sa vyjadriť tejto téme. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som pogratuloval pánovi Predovi k tomu, ako on viedol tú delegáciu. Skutočne to e, vykonával výborne aj s humorom a počas tej krátkej návštevy bolo jasné, že sú tam určité témy, ktoré sa objavia a ktorými sa je nutné nezaoberať. Dovolte, aby som zameral na pár vecí. Súhlasím s vami v rámci toho hodnotení, toho hodnotenia, ktoré ste spomínali, v rámci stretnutia s ministrom pre rybolov a bolo jasné, že bude veľmi ťažké ho presvedčiť, že členstvo je bolo dobrá vec. On spomenul svoje argumenty, že rybolov je taký zásadný pre rybolov, čo my samozrejme chápeme, že je to pre nich veľmi zložité. A dalo by sa povedať, že rybolov je pre Islam niečo ako Libra pre Britániu. A ja som sa pýtal viacerých ľudí a nedostal som uspokojujúce odpovede, až kým sa neuskutočnilo stretnutie s poslancami, že prečo je také, sú také veľké rozdiely medzi jednotlivými stranami, čo sa týka vlastne samotnej žiadosti o členstvo. Keď sme potom diskutovali s lídrom strany nezávislých, čo je historicky e, dlhodobo strana, ktorá, súčasne, ktorá pôsobila vo vládach, teraz nie vo vláde. A ja som položil túto otázku a odpoveď bola, a no vlastne ešte som povedal, že chápem, že rokovacia pozícia je zložitá a že vlastne prišli s žiadosťou o členstvo, keď nebolo vôbec jasné, aký môže byť výsledok celého procesu a hovorili sme o tom, že či by nebolo lepšie mať referendum ešte pred samotnou žiadosťou, ale to by prešlo cez parlament iba väčšinou jedného hlasu, čo súvisí so skutočnosťou, že tá koalícia, ktorá tam je socialisti a zelení, aj napriek tomu, že zelení sú proti, by podporili vlastne jedným hlasom eh, tú žiadosť, aby nepadla vláda, takže je to zložité. Zdá sa, že jednoducho sa tu mrhá veľmi veľa peňazí a času v rámci toho procesu rokovaní a súhlasím s tým, čo povedal pán Preda, že musíme uznať, že skutočne, čo sa týka kvality tých ľudí, ktorí vedú rokovania, tak oni sú skutočne odborníci a dobre sa vyznajú. Prečo vlastne prejsť celý ten proces, keď to stojí veľa peňazí, času a nie je tam žiadny výsledok? Nebolo by lepšie najprv získať podporu e, obyvateľstva Islandu a potom prísť rokovaniami hlavný vyjednávač a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí povedal, že dôležité je dosiahnuť dohodu, aj keď rybolov je určitý problém. A jednoducho je tu istá šanca, že by Islandčania podporili tento proces. Samozrejme je ťažké to posúdiť, ako by to dopadlo, lebo sú tam aj ďalšie faktory. Potom sú tam ešte dva body, ktoré sa týkajú finančnej diskusie. A v každom prípade som bol dosť prekvapený, že bol tam väčší záujem o pripojenie sa k eurozóne ako o vstup k samotnej, do samotnej Európskej únie, čo je veľmi zaujímavé. To je skutočne prekvapujúce, keď sa pozeráte zvonka na problémy, aké má eurozóna, to by určite vás, pán predseda, prekvapilo, ale hovorilo sa, že v prospech britskej ako aj holandskej vlády akýkoľvek nesplatený dlh by sa v takom prípade splani, splatil v plnej miere, čo je určite pozitívna informácia. Ešte by som chcel povedať, že e, e, ako sme sa pohybovali po Islande, to bolo autobusom e, a ten autobus riadil vodič, ktorý mal zaujímavé komentár. Nakoniec sa ukázalo, že on je profesor a po voľnom čase sa venuje takejto činnosti. A, a ja som povedal po stretnutí, že, o, že, vy, že vlastne tí politici povedali to isté, čo ste nám vy, vytvrdili a že vlastne e, je to celé nezmysel, že to nezpovedá želaniu e, islandských občanov. Skutočne to bolo zaujímavé si vypočuť, aké on mal názory. Dalo by sa povedať, že v tom, čo povedali, je určité jadro pravdy. A síce že čo ma prekvapilo, že tí politici si boli nejasní v tom, kam idú. Boli tam takí, ktorí boli jasne za, boli takí, ktorí boli jasne proti, ale zároveň boli, bolo tam mnoho takých, ktorí si neboli istí, či to je dobré alebo zlé. Napriek tomu, že počas tej krátkej návštevy sme videli, že skutočne štát sa veľmi dobre rozvíja, hospodárske Hospodársky rast je pomerne značný, dosahuje okolo 2%. Mnohé čísla, ukazovatele sa zlepšujú, teda sú na dobrej ceste. Ale čo sa týka samotnej krízy, tej finančnej krízy, to je tiež dôležitý bod v rámci rokovaní. Je tu snaha e, naplniť e, záväzky, ktoré vyplývajú z e, jednotlivých kapitol. Vidíme, že teda je tu západoeurópska mentalita. A súhlasím s tým, čo v tejto súvislosti povedal pán Preda. Mali sme veľmi zaujímavé stretnutie s jednotlivými veľvyslancami, to bolo ešte pred rokovaniami s politikmi a oni povedali, že skutočne, čo sa týka Islandu, e, je to veľmi zložitá situácia, lebo nevieme, že aké sú podmienky, či sa im podarí, či sa podarí vyriešiť otázku rybolovu a či keby sa vniesol nový prístup do politiky rybolovu, či by to vôbec bolo pozitívne. No a že môže byť, že ľudia si budú neistí a budú hlasovať za vstup a to jednoducho bude súvisieť iba s tým, že chcú vyriešiť problémy za svojou menou, keďže je to skutočne veľmi malá krajina a malá mena. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať sekretariátu, ako aj šéfovi našej delegácie, ktorý skutočne ju viedol excelentne a s humorom. Grazie, honorevole Atkins. Ďakujem pekne, pán Atkins. A teraz ďalší rečník. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať členom delegácie za poskytnuté informácie. Chcel by som povedať, že ja som mal možnosť sa stretnúť s prezident, tom Islandu, ako aj ministrom zahraničných vecí. A zdá sa, že Európska únia ako keby podviedla do určitej míry Island, a to v tom zmysle, že boli štáty, ktoré riešili svoju eh, finančnú situáciu s pomocou s pomocou e, azijských štátov. Bola by tu možnosť mať aj spoluprácu medzi Islandom a Čínou. To je niečo, čo je dôležité riešiť. Ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť, je to, že ak minister rybolovu v Reykjavíku dá inštrukcie svojim delegáciám, aby zablokovali rokovania o otázkach rybolovu, teda o kapitole týkajúce sa rybolovu, je dôležité ich jednoducho prostiť tým, že je nutné byť taký veľkorysejší, nutné byť e, taký otvorenejší, ponúknuť im hospodárskú výlučnú zónu a mohli by sme e, im prislúbiť, že vlastne ich organizácie, rybolovné organizácie, mohlo byť určitý pilier alebo základ eh, budúcej reformy rybolovnej politiky Európskej únie. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Tarant. La parola. Ďakujem pekne, pán Tarant. A teraz sa nám už nikto nehlási o slovo. A ešte máme tu zástupcu SVČ, pána doktora Webera. Ďakujem pekne. Skutočne s veľkou pozornosťou sme si vypočuli informáciu od pána Preda. Tieto informácie, ktoré ste nám poskytli, sú veľmi zaujímavé a zodpovedá to tomu, čo máme k dispozícii u nás na ESVČ. a je to v súlade aj s tým, čo sme vlastne si teraz, čo sme si vypočuli aj v minulosti od výboru. Samozrejme, veľmi pozorne sledujeme vývoj vnútornej politiky na Islande, špecificky sa zameriavame na všetko to, čo súvisí s politikou v oblasti Arktídy. Toto je totiž to jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý tak pre Island, ako aj pre ďalšie štáty, ako napríklad Norsko a Rusko večer sa samozrejme zoberaj aj toto tému. Ďakujem pekne za udelné slova. Ďakujem pekne. A teraz, pán Atkins, ešte raz. Prepač, že ešte raz sa hlásim o slovo, ale v súlade s tým, čo bolo povedané, by som chcel zopakovať to, čo povedal pán Preda v súvislosti s Arktidou. Bolo tam isté podozrenie, že my, sme, že my sme chceli, aby oni sa pripojili do únie, preto lebo Arktida nie je dôležitá len pre Island, ale aj pre Európsku úniu. A že vlastne Európska únia by sa ich snažila nejako obmedzovať tej oblasti. Chcel by som zopakovať na úrovni tohoto výboru, že toto je otázka, ktorú je nutné riešiť veľmi obozretne, lebo ináč by to vlastne mohlo byť kontraproduktívne. Bene, prendiamo atto di questo suo accorato messaggio alla Commissione. Výborne, dobre, ďakujem pekne. Takže berieme na vedomie toto posolstvo, ktoré ste nám poskytli a bude to zapísané do zápisnice. Dostanem sa bodu číslo 4. Chcel by som ale teraz navrhnúť, aby sme Teraz predsunuli bod pána Liseka odporúčanie Rady Komisia SVČ v súvislosti s rokovaniami o dohode o pridružení EÚ a Gruzínskom. Pričom by som ešte chcel spomenúť jedno oznámenie. Máme politiku susedstva, to sa budeme zabrať asi o 10.15, aby pán Brok mohol sa zúčastniť aj ďalších zasadaní, ktoré prebiehajú paralelne s týmto. Tie dva body, ktoré má pani Nielsen, tie sa dostanú na program ako posledné. Nech sa páči, pán Lisek, máte slovo. Nech sa páči. Mikro. Mikro. Prepačte, pán predseda, ale ja musím povedať, že ja sa dostanem do, programu, do problému. Ja som vás pravdepne EPP k tým témam pani Nielsen, teda za Strednú Áziu, a toto nebolo so mnou dohodnuté. E, nemmeno io. <laughs> l'ho, saputo questa mattina dell'impegno. No, žiaľ, ja som to nevedel. Ja som sa dozvedel až dnes ráno o tom, že pán Brok má isté povinnosti preto som sa snažil teraz všetko nejako vyriešiť. Snažil som sa takto byť v ústretí jednotlivým spravodajcom pre, pre tieto body. Možno, že možno by sme mohli to vyriešiť tak, že jednoducho Mali sme zasadanie koordinátorov, máme tam stanovené určité poradie, ktoré si nemôžete brať osobne, tu ide aj o jednotlivých spravodajcov a preto jednoducho musím toto riešiť prednostne. Nech sa páči, pán Lizek, ak by ste boli struční, možno by bol čas, aby sme si prešli všetko. Ďakujem pekne. Bardzo jest mi niezwykle przykro, że e,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 A dovolte mi, aby som najprv e, spomenul také osobné komentáre. Keď som sa stal spravodajcom, musím povedať, že som bol veľmi spokojný, veľmi šťastný. Potom si uvedomil, že táto úloha je veľmi zložitá. Preto sa chcem všetkým poďakovať, ktorí sa podielali na príprave tejto správy o Gruzínsku. mnohí <clears throat> poskytli veľmi cennú pomoc pri celej tejto práci, pri rozpracovaní tých aspektov. Musíme si uvedomiť, že Gruzinsko je veľmi dynamický štát, ktorý sa vyvíja veľmi rýchlo. Je to teda môj názor a, a aj občania Gruzinska majú sen, že sa raz stanú členom nášho spoločenstva. Ja som bol viacejkrát v Gruzínsku a trikrát sme viedli rokovania tak s gruzinským prezidentom, ako aj s predsedom parlamentu, s ministrom zahraničných vecí, ako aj s jednotlivými e, zodpovednými e, aktérmi za rokovania. bolo možné sa ale aj stretnúť s politikmi z opozície, ktoré e, v Gruzínsku nesedia e, v parlamente. A pritom ide o politikov, ktorí v minulosti zohrávali dôležitú úlohu rámci občianskej spoločnosti, stretneme sa aj s ombudsmanom, so žurnalistami, bolo možné sa stretnúť so všetkými, ktorí sa zaoberajú otázkami, ktoré sú veľmi dôležité pre Gruzínsko. Viedol som aj rokovanie zástupcami polského predsedníctva s polským ministrom zahraničných vecí. A stretol som sa aj s ďalšími dôležitými aktérmi EÚ v tejto oblasti. Ďaká týmto stretnutiam bolo možné zozbierať mnoho celých informácií. Toto sa týka pre všetkým našich vzťahov s Gruzinskom. Vieme, že aké tam vznikli hospodárske problémy, ktoré súvisia s vojenským konfliktom s Ruskom v roku 2008. Bolo, nové, bolo dôležité vytvoriť nové hospodárske štruktúry a tieto veci sú uvedené v mojej správe. Zdá sa, že Gruzinsko je na dobrej ceste, napríklad čo sa týka rozvoja demokratických štruktúr, výstavby súdneho systému, a zaujímavý bol aj výsledok posledných volieb v Gruzínsku. Tieto prebehli veľmi pokojným spôsobom a všetci zúčastnení pozorovatelia mohli toto potvrdiť. Situácia v Gruzínsku sa výrazne zlepšila a vidíme, že e, ako rýchlo sa rozvíjajú reformy štátnych štruktúr to boli také prvotné informácie, ale samozrejme sú tu aj ďalšie otázky, o ktorých musíme hovoriť. Je tu aj politický problém, ktorý vyplýva z toho vojenského konfliktu z roku 2008. Nie je to len môj osobný názor, ale je to aj názor viacerých e, expertov na úrovni Európskej únie. Potvrdili to viacerí aktéry z mimovládnych organizácií. Dôležité je, aby sa presne zadefinovala táto situácia, A skutočne je to tak, že 20 e, štátneho územia Gruzínska je, tak povediac, okupované e, v zmysle noriem e, medzinárodného práva. Jednoducho je tu takáto situácia a jednoducho gruzinské orgány mali mať možnosť rozhodovať o tom, čo sa udeje na celom gruzinskom území. Museli sme skonštatovať, že ruské zložky sú na gruzinskom území nie veľmi vítané. No a druhá vec je dohoda o voľnom obchode. Ide tu o jednu veľkú zónu voľného obchodu a ja si myslím, že reformy gruzinského štátu, reformy hospodárskeho systému tohoto štátu sú orientované veľmi dobre a my ako parlament musíme vyslať jasný signál smerom ku Gruzínsku. A musím im povedať, že skutočne nastal čas rokovať. Samozrejme, musíme pomôcť našim kolegom pri reformách. Nechcem hovoriť nejako dlho, konec koncov text správy máte k dispozícii. Prebehli už viaceré rokovania s tenými spravodajcami a musím povedať, že som otvorený komentárom tejto správe. Ďakujem pekne. A teraz ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne. Za túto vynikajúcu a výborne pripravenú správu. Mali sme eh, čas na stretnutia, rokovania, no a preto som eh, spravodaj otcovi a tieňovým spravodajkyniam a spravodajcom veľmi e, vďačná. Myslím, že nebudú žiadne problémy so schvalovaním znenia tohto textu, pretože je to vyvážené, hovorí sa tam o najdôležitejších oblastiach a vyzdvihuje sa e, pokrok, ale upozorňuje sa aj na nedostatky. Skutočnosťou ostáva, že Gruzínsko je jedným z našich najdôležitejších partnerov v rámci východného partnerstva a to platí aj pre prijatie a realizáciu reforiem. Máme spoločné hodnoty a jedna zo základných hodnot je a demokracia a hospodárstvo je dobre rozbehnuté, rozbehnuté, dodržujú sa ľudské práva a to sú hlavné predpoklady pre pokrok reforiem a pre uzavretie dohody. Tak ako kolega Lízek už povedal, tak Gruzínsko vo vzťahoch k Európskej únii dosiahlo veľké pokroky, avšak vláda musí prijať opatrenia na konsolidáciu demokracie a to platí predovšetkým pre politický a mediálny pluralizmus a demokraciu. Zdôrazňujeme suverenitu a integritu Gruzínska, ale dôležité je tiež, aby všetky orgány a úrady sa postarali všetkých utečencov a presídlencov. V Abcházsku a Južnom Osecku je situácia taká, že treba zaistiť, aby medzinárodne uznané hranice boli dodržiavané. Gruzínsko musí urobiť všetko, aby sa vyhlo vnútropolitickým eh, konfliktom. Dôležitá je tiež dohoda o zjednodušení vízového styku a treba urobiť ďalšie kroky pri odstraňovaní vízovej povinnosti. Vláda dosiahla tiež rôzne iné pokroky, avšak ešte stále je množstvo takých zvláštnych politických krokov, ktoré sú nič motivované. No a štát musí zajistiť, aby boli advokáti lepšie vzdelaní a vzdelávaní, policajná, policajné násilie tiež veľmi častým javom a štát sa musí snažiť zlepšiť podmienky v, vo väzniciach. Gruzínsko má ešte stále najviac väzňov na svete a podmienky vo väzniciach sú skutočne neludské. A ešte jedna vec, hovorila som o mediálnom pluralizme a o žurnalistoch v septembri Medzinárodné združenie novinárov žiadalo, aby bol prepustený srbský, a srbský novinár a podľa niektorých informácií bol obvinený a pokrzili zo špionáže pre Rusko. To nie je jediný prí, príklad. V júli sa objavil podobný prípad žurnalista, ktorý bol obvinený z špionáže pre Rusko na najvyššej úrovni. A preto chcem povedať, že je dôležité, aby sme podporovali mediálny pluralizmus a slobodu médií. A rovnako chcem povedať, že v prípade vlastníckých vzťahov v rámci médií neexistuje transparentnosť. Je dôležité zaistiť žurnalistom prístup k informáciám. No a, a Gruzinsko je dôležitá krajina, ako povedal kolega Lisek, budeme musieť viesť ešte mnoho diskusí, ale súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, že Gruzinsko je na správnej ceste. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Fajon. No a slovo teraz dostáva kolega Brok, áno, pán predseda. Ja k tomu dodám len pár veci. A nadviažem na poslednú vetu moje milé kolegyne, totiž, že Gruzinsko je na správnej ceste a je pravda, že ešte nie je všetko 100%, to sa nedalo ani očakávať, ale keď vidím, ako po vojne sa Gruzinsko stabilizovalo a hospodárska situácia sa zlepšila, vybudovali sa a modernizovali infraštruktúrne siete, Takže prebehlo to veľa lepšie, ako som kedy, alebo vtedy, považoval za možné. No a ja som z vášho poverenia, pán predseda, minulý rok v novembri bol ako volebný pozorovateľ pri vo, vo, voľbách do miestnej samozprávy, ktoré všetci pozorovateľia z medzinárodných inštitúcií ohodnotili ako korektné. No a preto eh, sme svedkami demokratického procesu, ktorý treba hodnotiť pozitívne a treba zaistiť, aby tento rozvoj bol e, zaistené v budúcnosti. No a v niektorých krajinách východného partnerstva e, sa situácia nevyvíja a tak dobre, na to netreba zabúdať. E, samozrejme, treba stále poukazovať na slabé miesta, ktoré ešte stále existujú a prispievať k ich zlepšeniu a odstraňovaniu, a tak aby sme dosiahli a situáciu a stav, ktorý si všetci želajú. No a preto ďakujem pánovi Lizekovi, že sa tak snaží zlepšiť vec. Ďakujem, ďakujem pekne, pán Brok. No a slovo dostáva doktor Gajer. Ďakujem pekne, predseda. Poprvé, ďakujem veľmi pekne za to, že ste pozvali ESVČ na to, aby sme vás oboznámili s našimi názormi. Nuž, pár minút by som sa chcel venovať procesu rokovaní, až doteraz sa uskutočnilo 7 plenárnych zasadnutí, a naposledy v júli, pardon, 6 ich bolo a 7 sa chystá na október v Bruseli. No a myslím, že sa nám darí dosahovať výrazný pokrok vo väčšine oblasti. Stále je ešte viacero otázok, ktoré sú buď špecifickými problémami pre Gruzínsko, alebo je to vecou, ktoré, ktorá sa týka viacerých okruhov a viacerých partnerov, s ktorými, s ktorými rokujeme o podobných zmluvách. Ale myslím, že sa nám podar- darí eh, napredovať. Sme v kontakte so už pred letom sme ho hovorili s spravodajcom a dúfam, že vám to pomohlo pri vypracovávaní vašej správy a rovnako sme začiatkom septembra predložili návrh našej správy na pripomienkovanie. Dovolte mi pár, pár pripomienok k správe a doplním k tomu niektoré pripomienky, ktoré už tu dnes zazneli. Takže poprvé, otázka reforiem. Myslím, že všetci máme taký názor, že Gruzínsko vykonalo veľké reformy, avšak neznamená to, že dosiahli už cieľ. Musíme poukázať hlavne na dve veci, ktoré sa objavajú aj v našej správe o pokroku. Poprvé, konsolidácia demokracie, a vytvorenie tolerantnej, a ja to nazývam pluralistickej politickej kultúry, a ďalší je e, systém e, justície. Tak ako už hovorili e, poslanci, a mm, je to ešte situácia v médiách a otázka médií, ktorú sme tiež zdôrazňovali. Tieto veci sa snažíme riešiť v debatách a, a počas našej spolupráce s gruzinskými orgánmi Druhá vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je otázka politického dialógu a spolupráce. No, hovorí sa o článku 49, to je celkom jasné, čo vyplýva aj z vašej správy. Rád by som tu poznamenal dve veci. Asociačná dohoda, o ktorej hovoríme my, s našimi partnermi, ako taká nepredpokladá nejaké budúce vzťahy z EÚ, ale je to o politických asociáciách a integrácii. No a po druhé, myslím, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o týchto dohodách, aby sme mali z tú paralelu, čo sa týka špirácií niektorých našich partnerov o tejto otázke. Po druhé, čo sa týka otázky eh, regionov Abcházska a Južného Osecka. Chcel by som povedať, že Európska únia pri mnohých príležitostiach opakovala význam rešpektovania teritoriálnej integrity Gruzínska. A to je eh, aj náš prístup, ktorý budeme uplatňovať pri riešení týchto otázok. Chcel by som dodať, že využívame mnohé nástroje. Niektoré sú uvedené v správe, ženevský proces, IUMM. Vymenovali sme osobitného predstaviteľa a pomoc pre vnútorne presídlené osoby a ďalej podporujeme reformy a hospodársky rast. K EUMM Mám pár poznámok. Myslíme, že momentálne UMM by mal pokračovať na svojej činnosti ako monitorovací mechanizmus, ktorý je rešpektovaný na oboch stranách tej administratívnej hranice. Po druhé, čo sa týka nášho prístupu voči Abcházsku a Oset, Južnému Osetsku, tak s ohľadom na rešpektovanie územnej celistvosti, tak prístup EU je založený na neuznávaní týchto regiónov a rovnako tiež na našej snahe neizolovať tieto regióny. A sledovaním tohto prístupu vytvoríme podmienky pre dlhodobé mierové riešenie. Ďalej, čo sa týka ženevských rozhovorov, vo vašej správe som vycítil istú mieru pesimizmu, no my máme veľmi dobrý dojem z diskusí. Je to jediné fórum, ktoré dnes existujú, existuje pre všetky strany. No a preto je ten proces veľmi dôležitý, tak ako hovoríte. No a z celého srdca ho podporujeme. No ďalej, čo sa týka spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, tak hovoril som o reformách, ale chcel by som tiež dodať niečo k e, dohode o zjednodušení vízového styku, ktorý momentálne v Gruzinsku už platí, tak podľa nášho názoru, ešte predtým, než budú prijaté ďalšie kroky a než to bude prehlbené z hľadiska zlepšenia mobility, budeme musieť tento, túto dohodu e, revidovať a tiež sa pozrieť na jej implementáciu ďalej DCFTA. Komplexná e, dohoda o voľnom obchode, čo bude neoddeliteľnou súčasťou asociačnej dohody. No, myslím, že momentálne sa blížime už k záverečnej etape v našich snách. Dohodli sme sa s gruzinskými orgánmi na veľmi jasnom akčnom pláne. Už sa dokončuje jeho finalizácia. Tento akčný plán bude dokončený a je možné prijať rozhodnutie a začať rokovania. Myslím, že s ohľadom na nedostatok času to je na teraz všetko, ale rád zodpoviem všetky ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Gare. Tieňovou spravodajkyňou Teraz nechcel deň vás spravodajkyňa, pani Lunaček, že sa aj všetkým veľmi ospravedlňujem, že som prišla neskoro, ale zdržal som sa, zdržal ma niečo na ceste. Dobre, ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela poďakovať pánovi Lízekovi za návrhy, ktoré predložil. Len niekoľko slov k pozmeňujúcim návrhom, ktoré predložíme my, pretože ja myslím, že musíme byť musíme sa pozrieť na všetky strany problémov, ktoré sa objavili. No, čo sa týka správy a asociačnej dohody s Gruzínskom, ja si pamätám, že približne 4 krát sa tu spomína konflikt a okupácia Ruska. Ja tvrdím, že to nie je problém, ja to tiež kritizujem, ale myslím, že by sme to mali formulovať tak, aby sme si nechali ešte priestor, tak aby Misia EÚ mohla byť v teréne a spolupracovať s ľuďmi v okupovaných a na okupovaných územiach. Takže niektoré z mojich pozmeňujúcich návrhov pôjdu týmto smerom. A ďalej hovoríte tiež o konštruktívnom unilateralizme Gruzínska, ktorý vítate. A prejav prezidenta Sakašviliho keď bol minulý rok na návšteve Európskeho parlamentu. Ja by som však chcela tam doplniť ešte jednu pripomienku o návrhu paktu o neagresivite, ktorá, ktorý už začal pred 2008, pred rokom 2008 a vtedy to Sakašvili nechcel akceptovať. No a myslím, že v tomto kontexte by to bolo dobre spomenúť čo sa týka komplexnej zmluvy o voľnom obchode. Ste, mm, viete, že by sme chceli e, mať hodnotenie sociálneho a environmentálneho e, dopadu tejto zmluvy. To sa e, predpokladá ešte predtým, ešte začne. Videli sme to už aj v iných prípadoch. Objavujú sa vždy problémy sociálnych a environmentálnych otázkach. Takže to sú dve hlavné otázky, o ktorých by som chcela hovoriť teraz. A myslím, že to je na teraz všetko dobre. Ďakujem pekne. A pani Lunáček. No a na záver dostáva slovo ešte spravodajca pán Lízek. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel poďakovať všetkým pripomienkam tieňových spravodajcov alebo tieňovej spravodajkyne. Chcel by som tiež povedať a poďakovať kolegovi z ESVČ a som si istý, že sa nám podarí dohodnúť sa. Ďakujem pekne, pán Lízek. No a lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov vám je známa 28. september 12.00. Dobre. Už sme hovorili o tom, že teraz sa dostávame k bodu preverenia revízie európskej politiky susedstva. Prvá pripomienka pán Brok, ktorý e, nám povie niečo o južnej časti tohto partnerstva. On tu zastupuje pána Davida, ktorý dnes nemohol prísť. Ďakujem veľmi pekne. Eh, micro, please. Micro. Prosím, zapnite si mikrofón. No, it's better. Uh, I, ich habe die Ehre... Ďakujem pekne. Ja mám tu čest eh, povedať niečo k správe pána Davida o spoločnej politike susedstva s ohľadom na južnú časť Myslím, že politika susedstva musí nájsť nové zameranie, ale treba tiež uznať, že spoločné oznámenie komisie a vysokej predstaviteľky je veľmi dôležitý prístup. No a chceme ísť novými cestami, ktoré sú dôležité a ja dúfam, že po arabskej jari je všetkým jasné, že treba robiť trochu viac. Najskôr tie finančné otázky, ktoré treba, ktoré treba vyriešiť a my musíme zaistiť, aby politika susedstva a z hľadiska hľadiska problémov, ktoré máme, nemôžeme nechať, nemôžeme nechať bokom. A treba, aby naše susedstvo bolo demokratické a stabilné, treba zaistiť, aby južné partnerstva s juhoafrickými krajinami, kde prebehli mierové alebo pokojné revolúcie, a musia ísť hesla a sloboda a lepšia životná úroveň. A preto je dôležité, aby sme využili našu spoluprácu tak, aby sme cieľene investovali naše prostriedky, že dobre, že je, chceme európsky snahu pre demokraciu a ostatné nástroje treba vyriešiť a využiť, pretože ten pokus, to, že sme vy, vyrobili uh, náš nástroj pre demokraciu, v rámci rozpočtového obdobia sa komisia nevyužila viac ako milión eur, pretože tu je teraz dôležité, aby demokratické hnutia a občianská spoločnosť to mohla vyriešiť a to musí ísť mimo vlády, tak aby sme podporili občianskú spoločnosť. No a príslušné miesta komisie neboli veľmi ochotné to robiť aj napriek dohodám, ktoré sme prijali prostredníctvom National European Endowment a pre demokraciu budeme mať oveľa lepší nástroj podporovať takúto politiku. No a ja dúfam, že toto bude e, nevyhnutné, tak aby sme sa dokázali vyhnúť chybám z minulosti. Po druhé je dôležité, aby práve v takýchto veciach sme skutočne podporovali demokratické eh, procesy, keď eh, vnímame váli voľby v Egypte, musíme podporovať intenzívnejšie v správe. Oba moje kolegovia hovorili a zúraznili veľmi dôležité otázky eh, ako migrácia a boj proti chudobe a s zapojením politického procesu. No a poukazujú na to, že Európska únia potrebuje synergie medzi európskou externou a internou politikou. Tie sú dôležité na to, aby sme hospodársky priestor Európa a Stredomorie dokázali lepšie otvoriť. No a pritom sa mi zdá dôležité, že práve tento hospodársky priestor musí byť usporiadaný tak, že to nebude len tá bežná cesta hospodárskych vzťahov jednotlivých krajín k Európe. To sú tie staré klasické koloniálne cesty len 15% obchodu týchto krajín obchodu medzi sebou. Ja myslím, že musíme využívať prostriedky, aby sme budovali infraštruktúru medzi krajinami a tým podporovať rast podporiť multilaterálny prístup a tým spojite záujmy. No a to bude viesť k mierovému riešeniu. No a myslím, že takýto prístup pri riešení regionálnych konfliktov je dôležitá otázka tak pre východné susedstvo. Kolegyne, kolegovia, myslím, že ja som tu len zástupca a myslím, že kolegyňa, kolegovia predložili správu, ktorá ide správnym smerom. No a myslím, že aj môžem pomôcť slova pána Davida, že ak sa pozrieme na tie argumenty, no aj všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré do začiatku októbra budú predložené. A ak to vidím správne, tak do 7. oktobra to má byť predložené a on je ochotný pozmeňujúce návrhy a že to bude že to bude e, správa, ktorá získa veľkú väčšinu, umožní to operatívnejšiu politiku. A dovolte mi ďalšiu pripomienku. Ja som sa veľmi rozčúlil e, pri poslednej ceste do Egypta, že 60 70 prostriedkov sa vydáva na štúdie, ktoré tam vypracovávajú európske konzultačné spoločnosti. Podobné chyby sme v minulosti už urobili. Vidíme to, že pre nejaké projekty sa niečo urobili. Ale tieto dokumenty sú väčšinou zbytočné. My potrebujeme projekty priamo v teréne a nepotrebujem vyhadzovať peniaze pre dobre zarábajúce konzultačné spoločnosti v Európe a preto by sme mali zaviazať komisiu, aby zmenila orientáciu e, prostriedkov na praktické projekty. Ďakujem pekne. <clears throat> Grazie, Brock. Ďakujeme pekne, pán Brock. Teraz by mal hovoriť pán sieť, ale nenachádza sa v miestnosti. To znamená, ak by ešte niekto sa chcel vyjadriť k tejto téme, tak sa môže, ale vidím, že nikto. Takže týmto sa vlastne... Či predsa len? Nech sa páči, Milan Mon, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som prišiel trochu neskôr, pretože som si myslel, že táto diskusia prebehne až okolo 12. hodiny. Je mi ľúto, že som si nemohol vypočuť to, čo uviedol pán Brok, ale vo všeobecnosti chcem povedať, že súhlasím s líniou jeho správy, ktorá je vyvážená a ako uvádza pán Brok, smeruje to dobrou cestou a dovolte mi však tri také poznámky, ktoré ma napadli, keď som si prečítal tento text. Myslím si, a tu myslím predovšetkým na juh Európy, mali by sme poukázať na Stredomorskú úniu, veď to je predsa ambiciózny politický cieľ, je to skutočne ambiciózna inštitúcia a to sa tam uvádza iba v súvislosti s úsilím a s konkrétnymi regionálnymi projektami. Ja si myslím, že táto inštitúcia, aj keď sa nachádza v trochu problematickom období, mali by sme jej predsa len dať väčší priestor. A druhá poznámka, to, čo sa týka dohody o pridružení, to sa týka odstavca 13, tu sa hovorí o obchode, avšak bol by som rád, keby sme tam uvádzali aj služby, nielen obchod, a to sa tam neuvádza. Myslím si, že to by tam malo byť aby to potom neviedlo k takej interpretácii, že tu ide iba o tovar. Mali by sme tam preto uviezť aj služby a ja sa pokúsim pozmeniť to formou pozmeňujúceho návrhu. A navyše, otvorenie trhu musí byť recipročné. Európska únia sa musí usilovať o reformy a má teda otvárať svoj vnútorný trh, ale tento proces by mal byť recipročný. Predovšetkým pokiaľ ide o oblasť služieb, by sme mali umožniť to, aby sme tu mali podniky, ktoré sú zamerané na služby, sa mohli etablovať na tomto trhu. A ešte jedna poznámka, viem, že máme málo času, že posledná, pokiaľ ide o mobilitu. Nemali by sme očakávať určité povinnosti iba zo strany únie, zlepšiť imigráciu a urobiť niečo pre mladých ľudí, ale Ide tu predovšetkým o to, že by sme mali lepšie spolupracovať e, s tretimi krajinami. To je absolútne základné pre migračné toky. Nemalo by to byť iba jednostranné a platiť iba pre Európsku úniu. Ide tu o tretie krajiny, ktoré musia zohrať svoju úlohu. A takisto si myslím, že by sme mali, pokiaľ ide o readmisné zmluvy, tie by mali byť takisto lepšie zdôraznené v tomto texte. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem pekne, pán Milan Mon. A teraz došiel už aj pán Sivič, ktorý je spravodajcom pre severnú časť tohto partnerstva. Nech sa páči, máte slovo. Ako všetci vieme, ako viete, teda dúfam, táto správa táto správa je iba jednou z mnohých správ, ktorá sa týka revízie tejto politiky, takže obmedzím sa skutočne iba na závery tejto správy, pretože táto správa má kompletizovať revíziu ako takú, pretože budeme participovať, zúčastníme sa aj na samite východného partnerstva vo Varšave 29. a tam očakávame tiež isto určité závery ktoré by mali obohatiť finálne znenie textu našej správy. Chcel by som poznamenať tri dôležité body, ktoré prezentujú tú pridanú hodnotu vo vzťahu k tomu, čo bolo zatiaľ uvedené v správach. Táto správa je veľmi koherentná, e, v porovnaní s vyhlásením komisie, pretože podľa nás toto vyhlásenie komisie celkom jasne poukazuje na nové, na nové prvky v rámci susedskej politiky, ako sme to už uviedli aj v predchádzajúcej správe, aj v dokumentoch, ktoré boli prezentované komisiou už tedy s tým časom. V tejto správe, ako sa tam aj uvádza, sa snažíme o dosiahnutie určitej kohezie medzi východom a je jasné, že tu ide o jednu správu, ktorá poukazuje na spoločnú susedskú politiku. A ešte tretí bod, ktorý by sme ešte mohli rozšleniť do viacerých podbodov. Pokiaľ ide o princíp viac za viac alebo benchmarky, ak sa to pozrie na konkrétne požiadavky, ktoré by mohli byť prijaté zo strany našich partnerov, tie by vytvorili svoj vlastný scenár pre rozvojovú politiku a, pre Euró- a Európska únia bude konať na základe toho, do akej miery sú pripravení spolupracovať na tejto politike, tak ako to bolo naplánované. Pokiaľ ide o detaily, ide tu o otázku, ktorá súvisí s mobilitou. Avšak, čo si po tým máme predstaviť? Ide tu o stanovenie pravidiel vízového režimu a našim záujmom je odstrániť víza v konkrétnom bode budúcnosti. Myslím si, že to je veľmi dôležité a takisto je to dôležité pre vytvorenie imidžu Európskej únie v rámci spoločnosti týchto krajín. Dovolte mi ukončiť môj vstup tým, že by som ešte uviedol konkrétny prvok. Už teraz pozerám na pána Broka, ktorý je veľmi blízko a už vidím jeho argument. Ide tu o to, či presadíme alebo nepresadíme prvok členstva do tejto zmluvy. Je to jeden z dôležitých bodov, ktoré ešte neboli stále ukončené. Ďakujem pekne, pán Sivič. A teraz dostane slovo tieňový spravodajca, pán Šolc. Ein, ein U statt einem O, also Schulz. <laughs> Volám sa Schulz. Čiže nie je to O alebo U, je to skutočne malý háčik v mene, ktorý zmení potom foneticky výslovnosť. Chcel by som povedať, že Ide o skutočne dobre štrukturovanú správu, ktorá pokiaľ ide o otázku ľudských práv, ponúka pozitívne prvky a uberá sa tým smerom, ktorý my e, zastávame v Európskom parlamente, kde však potrebujeme ešte ďalšie informácie. To je otázka týkajúca sa nadácie pre demokraciu, akú úlohu táto nadácia bude v budúcnosti splňať, ako bude vybavená, aké úlohy bude plniť, respektíve aké množstvo úloh má na seba prevziať. To takisto platí aj pre SVČ. Ide tu o otázku, do akej miery SVČ v budúcnosti bude sprostredkovať určitú úlohu v problémových situáciách, pokiaľ ide o Bielorusko napríklad, kde zažívame určité tenzie, pokiaľ ide napríklad aj o voľby v tejto krajine, budeme mať summit koncom septembra vo Varšave, o tom budeme pravdepodobne hovoriť, potom ešte rokovania 5 plus 2, pokiaľ ide o konflikt pokiaľ ide o konflikt za Nistersko. Pre nás je veľmi dôležité, aby sme v tejto správe poukázali na úlohu občianskej spoločnosti a posilnili jej štatút Máme dobrú skúsenosť z fóra EÚ a východné partnerstvo. Predstavitelia Bieloruska sú zúčastnení iba na tomto fóre. Na ostatných grémiach bohužiaľ miesto Bieloruska nie je obsadené. Dúfam, že sa nám v budúcnosti podarí na ostatných grémiách už rokovať aj s predstaviteľmi Bieloruska a preto tu nastáva aj otázka, do akej miery môžeme v procese v procese posilňovania úlohy občianskej spoločnosti postúpiť vpred a chcel by som zopakovať, že potrebujeme centrálne byro, aby sme to fórum, ktoré by tu malo byť v Bruseli, aby, ktoré by koordinovalo úlohy tohto fóra. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šulc. A teraz dostane slovo pán Pancéry. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel vyjadriť k tej e, časti juh našej susedskej politiky. Už viackrát sme uviedli, že prístup pána Davida je dobrý, avšak chcel by som k tomu povedať ešte toľko, že budeme musieť aj tejto oblasti aktualizovať naše vnímanie tejto situácie, pretože Stredomorie sa vyvíja a preto treba zdôrazniť ďalší nástroj politiky susedstva, ktorý by respektíve, že tento nástroj politiky susedstva by mal byť flexibilnejší, predovšetkým vo vzťahu k tým krajinám, ktoré sú v procese demokratizácie, a to preto, aby sme umožnili politiku tých troch M. Peniaze, politika. Musíme si stanoviť aj priority, a to lepším spôsobom ako doteraz, aby sme zobrali do úvahy tie konkrétne potreby súčasnej doby. Takisto si myslím, že to by malo byť zohľadnené aj v správe, a treba zdôrazniť, že dnešná realita v oblasti Stredomoria a blízka budúcnosť, a tu ide predovšetkým o také krajiny ako Tunisko, pretože táto krajina sa skutočne veľmi rýchlo mení, to treba povedať. Tá myšlienka politiky susedstva by mala byť štedrejšia. Ide tu o politiku, ktorá by mala mať k dispozícii finančné prostriedky, aby tie experimenty, ktoré tam prebiehajú, aby skutočne boli určitým modelom pre celý arabský svet, aby sme sa vyhli tomu, že by sme to mali krajiny, ktoré zosobňujú arabskú jar, sa menili v tom duchu, ako to my očakáme. Teraz ešte pani Lochbiller. Ja som sa prihlásila o slovo. Máme tu pani Flotr, ktorá je zodpovedná Predovšetkým pokiaľ ide o otázku južného, južnej oblasti politiky susedstva. Pre nás je veľmi dôležité, tak ako sa to spomína aj v správe, ide tu o štrukturalizáciu tejto mobility v oblasti Stredomoria a chcela by som poukázať predovšetkým na to, že aj v Štrasburgu posledný týždeň sme odsúhlasili a podporili mandát Frontexu novým spôsobom a ešte tu budú určité zmeny pravdepodobne pokiaľ ide o to, ako si predstavujeme budúcu politiku hraníc. Uvedomujeme si však aj to, že tieto krajiny majú svoje vlastné osobitosti. Ide tu predovšetkým o štruktúru, štruktúru justície a demokratických orgánov v týchto krajinách, čiže o to ešte v budúcnosti pôjde. Ďakujem pekne pani Lochbiller a teraz dostane slovo pani Romero López. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela do tejto diskusie vniesť ďalšie aspekty a k tomu sa vyjadrím aj v konkrétnych návrhoch, pretože v niektorých krajinách na juhu dochádza k dynamickému vývoju situácie, nedá sa to s minulosťou porovnať. Oblasť Stredomoria treba vnímať ako zónu, ktorá už asi nie je taká bezpečná ako v minulosti. Pokiaľ ide o readmisné dohody, to budeme musieť celé v budúcnosti prejednať so všetkými zúčastnenými partnermi, aby sme mohli zlepšiť kvalitu života všetkých zúčastnených v tejto oblasti. Musíme tú etapu revidovať minulosti sa spolupráca vždy uberala smerom k štátom, teda k určitým štátom, ku konkrétnym štátom a bolo to, aj naša pomoc bola napojená na štátnu moc, na konkrétne štáty. A v pozmeňujúcom návrhu by som ja chcela zdôrazniť práve to, že musíme zlepšiť decentralizovanú spoluprácu, to znamená aj s menšími územnoprávnymi celkami, teda v štruktúre nižšími. Vieme, že v minulosti sa to nedalo, že to bolo problematické, ale teraz už Európska únia má službu pre zahraničnú činnosť, čiže je tam viac prezentná, môže kontrolovať aj využívanie finančných prostriedkov a preto aj takáto decentralizovaná spolupráca s obcami je zásadná pre ďalší rozvoj. A táto pomoc môže pomôcť predovšetkým k zlepšeniu kvality ľudí, ktorí žijú týchto krajinách. Nede tu iba o nejaký veľký projekt, ide tu o množstvo malých projektov, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život občanov. Ďakujem pekne, pani Romero, a teraz dostane sú pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela pripojiť k tomu, čo povedali moji kolegovia a kolegyne. Myslím si, že táto správa nie je len veľmi dobre štrukturovaná, ale že poukazuje na konkrétne elementy tejto novej politiky susedstva a tieto sú tam prioritizované. Ide tu o partnerstvo predovšetkým a ide tu nielen o ten princíp more for more, ale ide tu aj o posilnenie tu občanskej spoločnosti. A tu sa pripájam k tomu, čo povedal kolega Schulz, že by sme mali mať byro úrad v Bruseli, ktorý by e, manažoval spoluprácu s občianskými spoločnosťami, aby tieto mohli byť prezentné aj tu na a aby mohli v pozitívnom slova zmysle robiť určitý lobbying vo vzťahu k vlastným krajinám, vo vzťahu k vlastným vládam, k vlastným obyvateľom. A ešte jeden bod, e, to je pod bodom 8, tam by som navrhla, teda budeme navrhovať za zelených, aby sme tu mali výročné vyhodnocovanie situácie ohľadne ľudských práv a takéto vyhodnocovanie by tu nielen malo byť, ale malo by tam byť sloveso, že musí to byť. Takže nahradíme kut výrazom should. Je skutočne dôležité, aby sme to robili každý rok a nie, aby sme iba dôverovali, že sa to bude robiť. A ešte jeden bod, pokiaľ ide o voľný pohyb na rozdiel od kolegu Mona, som presvedčená o tom, že by sme mali mať ešte dlhší čas určitý neasymetrický vzťah, pretože hospodárstvo európskych krajín a krajín nášho partnerstva nie sú rovnaké a má tu nejaký recipročný vzťah hneď od začiatku, to by pravdepodobne bolo skôr negatívne, tak z hospodárskeho, ako aj sociálneho uhla pohľadu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lunaček, a nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo, tak by som sa spýtal, či máme niekoho z SVČ, kto by sa chcel vyjadriť, kto počúval diskusie. Ak áno, tak by sme si vypočuli predstaviteľa vonkajšej služby. Ak nie, tak prejdeme k spravodajcovi, aby sa vyjadril záverom. Nech sa páči, pán Brok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem tlmočiť tieto pozitívne vstupy, ktoré tu boli prezentované. Mm, dúfam, že to bude pozitívne zapracované a vyčkáme si, ako budú vyzerať pozmenujúce návry, pokiaľ ide o otázku toho, čo tu sa hovorilo o tej nadácii, čo spomínal pán Šulc, už som hovoril o tom aj s pánom Fülem, alebo aj pán Zikrovský mal to, na tom záujem, polský minister zahraničných vecí. Potrebuje to určitý čas, pokým sa takáto nadácia spustí, predovšetkým správneho uhla pohľadu a preto by sme mali možno do toho momentu využívať nástroj, ktorý nám pomáha na monitorovanie otázky ľudských práv a mali by sme ho využívať flexibilnejším spôsobom na to, aby sme podporili demokratické procesy a rozvoj občianskej spoločnosti. Oveľa intenzívnejšie by sme mali využiť ako doteraz a malo by to byť určité prechodné riešenie pod tým, než sa potom rozpracuje to stanovisko Daumont tak ako to požaduje aj komisia. Čiže mali by sme príjmať komisiu, aby využívala tento nástroj flexibilnejšie. Doteraz sa nám podarilo dohodnúť sa na znení, ktoré je priateľné. Súvisí to aj s článkom 49 ten podporuje všetky tieto vstupy, ktoré tu dnes odzneli. Či takéto členstvo vnímame správne alebo nie. Ak sa splnia podmienky, tak tento bod platí. Avšak treba povedať, že sme sústredili aj na otázku európskych perspektív a formuláciu kompromisov. To súvisí s tým, čo robíme aj v kontexte asociačnej zmluvy, pokiaľ ide o zóny voľného obchodu aby sme jednoducho posilnili prepojenie a spoluprácu. A myslím si, že by sme nemali vzbudzovať nejaké falošné nádeje a stanovovať určité horizonty, časové horizonty. Avšak na druhej strane by sme mali poukázať aj na to, že už v dnešných členských krajinách sú, by boli zastavené také procesy, ktoré by mohli viesť k určitému automatizmu, ktorý by viedol potom k plnému členstvu. To by viedlo potom k tomu, že by sa to celé mohlo zle vnímať. A preto by sme mali skôr uplatňovať riešenia postupné, ktoré prinášajú prospech týmto občanom týchto krajín v každodennom živote a v tom vlastne ukázali a preukázali zmysluplnosť takejto spolupráce na úrovni sociálnej a hospodárskej vo vzťahu k týmto krajinám. Takže tie kompromisy, ktoré sme teraz našli, by sme nemali stále spochybňovať. Ďakujem. Allora, mi mh, mm, viene detto, sì, l'ho visto arrivare. Mm, dobre, ďakujem pekne. Počkajte ešte, pán Sivieč, moment. Totižto ešte pred vami sa prihlásil pán Dav. On je zodpovedný za stanovisko úsobného výboru. Teraz prišiel k nám, dám mu slovo a potom dostanete slovo vy ako spravodajca. Nech sa páči, pán Dav. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa ospravedlniť. Jednoducho nemohol som prísť skôr na toto zasadanie. Ako ste povedali, som autorom stanoviska výboru pre ústavné veci a chcel by som v tejto súvislosti povedať dve principiálne veci. Poprvé, čo sa týka Stredomorskej únie, je absolútne dôležité, aby sme uplatnili e, náš plne kritický postoj k tomuto, tomuto tejto štruktúre. Môj názor je, že bolo to vytvorené ľuďmi, ktorí vôbec nerozumejú Európskej únii a ktorí už vôbec nerozumejú ani oblasti Sredozemného mora. A z inštitucionálneho hľadiska je to vlastne anomália, ktorá nevytvára mm, takú pridanú hodnotu, ktorú by sme požadovali od realizácie európskych politík. To znamená, že my sa staviame kriticky k fungovaniu týchto štruktúr terajšej forme. A preto by sme chceli požiadať o to, aby aby tá časť, ktorú tam vykonáva Európska únia, aby to viac spadalo pod zodpovednosť Cathy Ashton a ESVČ. Druhá vec, Druhá reforma, ktorú by sme chceli vykonať, je skôr taká dlhodobejšia a vyžaduje si to zmeny zmluv. Ale týka sa to otázky článku 49, ktorej, ktorej sa je tu snaha vyhnúť alebo ktorá sa zrušuje e, z určitých dôvodov. A preto je možné, že náš ústavný výbor v budúcnosti navrhne určitý balík úpravy zmluv a vytvorí osobitnú kategóriu pridružené, pridruženia k Európskej únii, kde by vlastne boli tri kategórie štátov. Poprvé by to boli štáty, ktoré sa nemôžu stať členmi Európskej únie, lebo jednoducho nepatria do Európy. Po druhé, by to boli štáty, ktoré sa rozhodnú, že nepristúpia do Európskej únie napriek tej skutočnosti, že v zásade by mohli. A po tretie, budú to tie štáty, ktoré by sa aj snažili, ale jednoducho nedokážu naplniť kritéria, ktoré sa týkajú prípadného členstva. Myslím si, že v budúcnosti nemôžeme nejakým spôsobom brániť inštitucionálnej diskusii takéhoto typu. Nemyslím si, že to množstvo pragmatických a ad hoc vzťahov, či už sú regionálne, bilaterálne alebo multilaterálne, ktoré má Európska únia, by boli nejaký, nejakom, nejakým spôsobom v súlade s eh, princípom susedstva. Ja si myslím, že je to kredibilný rámec pre dlhodobú, dlhodobé partnerstvo, dlhodobé susedské partnerstvo a jednoducho náš výbor vypracuje stanovisko, predložím vám to na ďalšie posúdenie a to hneď ako to vypracujem na úrovni nášho výboru. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne, pán Daf. A teraz dostane slovo spravodajca za tú, ten severný aspekt, pán Sivieč. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí ocenili tento ešte nie hotový produkt. Ja si myslím, že mohol by to byť dobrý základ pre ďalšiu diskusiu a zlepšenie. A my sa budeme snažiť e, riešiť konštruktívne všetky pripomienky a pozmeňujúce návrhy. Táto diskusia, ktorá tu dnes prebehla, poukazuje na to, že nie sú tu nejaké zásadné spory, E, my chceme zlepšiť politiku na to, aby dosiahla takú, tak, taký stav, aby mohla byť lepšie plánovateľná do budúcnosti. Chcel by som ešte povedať nasledovné. Ako viete, tak e, tie otázky prípadného členstva sa týkajú bodu 14 e, správy. Je tam uvedené znenie ktoré je podľa mňa mm, veľmi v súlade s tým, čo povedal pán Brok a som veľmi rád, že to tak je. A potom je tu tá európska snaha e, o podporu demokracie, je to vlastne nová štruktúra, ktorá sa dostala do správy. Vlastne je to niečo, čo vyplnulo z iniciatívy e, polského príslušného ministra, ešte sa na tom pracuje, je to určitý princíp, ktorým sa snažíme riadiť. A je to tam skutočne uvedené v tom texte, tento úmysel, táto snaha e, bude poskytovať pridanú hodnotu v oblasti podpory demokracie v takýchto štátov, ktoré spadajú pod európsku politiku susedstva. Ak je tam pridaná hodnota, je možné tam posunúť finančné prostriedky, ak to dáva zmysel ale ak by to bola nejaká byrokratická mašinéria, byrokratická štruktúra, samozrejme by to nedávalo absolútne žiaden zmysel, keby to tam bolo len samoučelne. No a na to, čo povedal pán Duff, by som chcel povedať, že čo sa týka potreby vytvorenia určitých základov na to, ako je možné pridržovať eh, štáty k Európskej únii, nie som momentálne pripravený to prehodnotiť, lebo nie je to nikde uvedené písomne, takže nemôžem sa k takéto veci vyjadriť v zásade. Ale chcel by som povedať, že ak teda by sme začali eh, nejaký postup úpravy zmluv, aby sme jednoducho vytvorili takéto tri skupiny štátov, aby sme sa dobrali tým, ako ich pridružiť k Európskej únii, teda by tam boli štáty, ktoré by sa chceli pripojiť, ktoré sa nemôžu alebo ktoré sa nechcú pripojiť k Európskej únii, tak musím povedať, že je to prepojené s veľkými rizikami, e, rizikami toho, aké úpravy zmluvy by si to vyžadovalo. E, podľa mňa by to bolo veľmi problematické, ak by sme tam mali takéto nejaké mechanizmy, tak, mechanizmy takéto zábezpeky, že by tam bola možnosť pridruženia a že by tu nebola ale žiadna možnosť pre niektoré štáty pristúpiť k Európskej únii. No a keď by tam boli aj štáty, ktoré nechcú pristúpiť k Európskej únii, myslím si, že bolo by to problematické pre takéto štáty, ak by to bolo súčasťou zmluv. Ale v každom prípade ďakujem stanovisku výboru pre ústavné veci a myslím si, že Budeme mať čoskoro teda e, správu v, v konečnej verzii a prajem aj veľa úspechov pri práci pánovi Dafovi. Ďakujem pekne. Pekne pán Sivieč. Už sa spomínalo, že lehota pre pozmeňujúce návrhy je 7. október do 12. a tým pádom sa dostávame teraz k bodu číslo 5. Tu ide o stratégiu, ktorá sa týka Strednej Ázie Chcel by som sa poďakovať pani Kiel Nielsen za to, že súhlasila s tým, aby sa tento bod presunul. A nech sa páči, pani spravodajky, máte slovo. Merci, monsieur le président. J'ai envie de dire que sur ce... Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka tohoto stanoviska, o obchodovaní s vlnou s Uzbekistanom by som chcela povedať, že približujeme sa ku kompromisu. Pán Brok chcel mať stretnutie s expertami pre Strednú Áziu. Toto stretnutie sa nakoniec uskutočnilo. Boli tam zástupcovia eh, výboru AFED, INTA a právneho výboru. Bola to zaujímavá myšlienka. Boli nám poskytnuté informácie od expertov a podarilo sa na základe toho aj formulovať určité odporúčania. Chcela by som eh, spomenúť, že ideme vlastne podobnou cestou ako výbor INTA. A preto som optimisticky naladená, čo sa týka možnosti kompromisu. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Som skutočne veľmi rád, že teraz môžem dať slovo pani Jegle, ktorá je tieňová spravodajkynia za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Kiel Nielsen, chcela by som jej pogratulovať správe a poďakovať sa za odvedenú prácu. Musím povedať, spolupráca bola skutočne veľmi dobrá a niesla sa v zmysle cieľu, aby sme dosiahli napokon dobrú správu. Pani Kiel Nielsen a ja sme teda dostali veľa pozmienci návrhov, bolo ich 192 a samozrejme je pred nami ešte určitá práca, ako prejsť tieto pozmiecich návrhy, ako ich prepracovať, aby potom sme dosiahli skutočne dobrú správu. Myslím si, že veľká väčšina pozmeňujúcich návrhov je pozitívna, sa stavia pozitívne k tejto správe. Prepačte, pani Egle, že vás prerušujem. Mohli by ste hovoriť tak preznejšie, či hovor, o, ktor, o čom hovoríte? O správe, ktorá sa týka Uzbekistanu, alebo o, o stave vykonávania stratégie EU pre 17. Ja som si myslel, že sa teraz vyjadrujeme k tej správe, ktorá sa týka e, bavlny a nie k tej správe, ktorá sa týka vykonávania stratégie. In effetti il punto 5 all'ordine del giorno prevede lo stato. Chcel by som povedať, že teraz tu máme bod číslo 5, rozšírenie rozsahu ustanovení dohody o partnerstve a spolupráci medzi ES a Uzbekistanom na bilaterálny obchod v oblasti textilu. Takže pani Evle, teraz sa zoberieme týmito otázkami. Takže hovoríme o správe a nie o bavlne. Dobre, nebolo mi to úplne jasné, ale dobre, v poriadku. No, ale povedal by som, že hovoríme o tej správe. Pán predseda, ak teda hovoríme o tej správe, chcela by som navrhnúť, a bola som trošku prekvapená, že pani Kiel Nielsen ako spravodajkňa dostala opätovne slovo. Takže tak to je. Donc, sur ce rapport, No, čo sa týka tejto správy, je tu o stav vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu. Najprv by som sa chcela poďakovať kolegyňam, kolegom, aj pani Jegle, všetkým tým, ktorí sa aktívne podielili na tejto práci a predložili množstvo pozmeňujúcich návrhov. Tieto návrhy posilnili náš text, pán Svoboda, pani Kopa a ďalší kolegovia prispeli, prispeli k kvalite tejto správy. Chcela by som povedať, že keď sme vypracovali túto správu, tak Mali sme tú určitú štruktúru z roku 2007, ktorú sme chceli ponechať. Nie preto, aby sme si e, uľahčili e, prácu, ale chceli sme, aby to bolo podľa možnosti čo najjednoduchšie. Vieme, že v tejto správe je určitá časť, ktorá ráta s diferencovaným prístupom k jednotlivým štátom Strednej Ázie. To posolstvo ktoré sme počuli od oficiálnych zástupcov týchto štátov a od jednotlivých združení, mimovládnych organizácií a tak ďalej. To všetko poukázalo na to, že je nevyhnutné, aby náš program a naša spolupráca sa prispôsobila potrebám jednotlivých štátov a aby sme jednoducho to prispôsobili aj potrebám. To znamená, že Máme tu samozrejme Máme tu samozrejme pripomienky jednotlivým štátom. Chcela by som poukázať na to, že sú tu určité drobné e, problémy e, s jednotlivými kolegami. Chcela by som o tom hovoriť otvorene. A je tu určitá časť e, v správe, ktorá ráta s diferencovaným prístupom. Regionálna spolupráca je samozrejme ten hlavný cieľ, ktorý sme si stanovili od začiatku. A čo sa týka potom bodu číslo 2, tak ja som sa ešte raz zamerala na, na otázku bezpečnosti. Bezpečnosť, ktorá sa týka Strednej Ázie, tu ide vlastne o bezpečnosť etablovaných režimov, ale nám o to nejde. Tu predsa musí ísť o to, akým spôsobom e, dať do popredia bezpečnosť ľudí, ktorí tam žijú aká, ako podporiť stav bezpečnosti pre obyvateľstvo. A to je pre nás zásadné aj v rámci tejto správy. To musí byť e, centrom našich opatrení a našich e, programov. E, to znamená, že prítomnosť a pôsobenie Európskej únie v tomto regióne musí byť koherentnejšia. Toto je veľmi dôležité, lebo nie som si istá, že či všetci kolegovia plne podporujú tieto e, body v rámci správy. Ja by som chcela poprosiť pani Jegle, aby prípadne nám predložila aj návrhy. V každom prípade my plánujeme budúci týždeň navrhnúť e, rokovanie, kde by sme ukončili celú prácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani spravodajkyňa a slovo má teraz pani Jegle. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, nie je vôbec jednoduché tieto témy, rozlišovať tieto témy, je nutné sa na nich pozerať osobitne. Chcem sa ešte raz poďakovať pani spravodajkyni Niky Nielsen a má skutočne pravdu. 190 pozmeňujúcich návrhov si vyžadujú to, aby sa to prepracovalo, prešlo si to, aby sa vytvorila súdržná línia. Napriek tomu by som ešte raz chcel povedať, že mnohí sa stávajú pozitívne základom tejto správy a ak takto budeme k tomu pristúpať, určite budeme mať e, nakoniec toho dobrú správu. Význam spolupráce medzi Európskou úniou a Strednou Áziou sa ešte raz zdôraznil v rámci pozbývacích návrhov a je to e, aj pre nás veľmi dôležité. Chceme zdôrazniť to, že Stredná Ázia je územie medzi Čínou a Ruskom. Všetky štáty Strednej Ázie sa pozerajú na Európsku úniu, pozerajú sa na nás, na Európsky parlament, ale predovšetkým tí obyvateľia sa na nás pozerajú. A preto si myslím, že máme tam veľmi konkrétnu úlohu. Z hľadiska našej politickej skupiny EPP by som chcela povedať, že samozrejme európske hodnoty, ľudské práva, ktoré označujeme ako pod pojmom demokratizácia, sú najdôležitejším bodom a že ich budeme vždy požadovať. V mnohých na základe mnohých udalostí a na základe vývoja vidíme aj určitý paralelný hospodársky rozvoj, vývoj a je skutočne zložité zabezpečiť alebo požadovať bezpečnosť pre obyvateľov a ako aj to, e, nielen to požadovať, ale aj to zabezpečiť. Jednoducho nemôžeme tieto veci odlišovať, demokraciu a zvyšné veci, musíme sa na to pozerať e, naraz a zároveň je nutné do určitej miery diverzifikovať e, hospodárske vzťahy. Musíme zabrániť tomu dojmu, že nás zaujímajú iba e, súroviny, ktoré sa nachádzajú v týchto krajinách. Musíme zabezpečiť to, že nás zaujímajú pre všetkým ľudia a že e, zahraničné investície by mali smerovať do produkcie, do výroby v týchto štátoch. Čo sa týka jednotlivých štátov, ako napríklad Kazachstan, Turkmenistan, tak sme tam vypracovali určité vyjadrenia. V zásade by som chcela povedať na margo všetkých stredazijských štátov, že je dôležité, aby sme e, rokovali na jednej úrovni, aby sme z hľadiska našej kultúry a tradície tie hodnoty, ktoré máme nielen preniesť, sa snažili preniesť na týchto ľudí, ale aby sme rešpektovali to, že tam sú iné tradície, je tam, sú tam iné, bol tam iný historický vývoj. Mnohé veci je možné riešiť iba v rámci regionálneho kontextu a takto to posudzovať. Myslím si, že je dôležité, že musíme apelovať na vlády tak, aby veľmi vážne brali témy, ako je migrácia, vodné hospodárstvo, toto musíme požiadať všetkých regiónov a vlád. Dôležité je to, aby tu bola väčšia vôľa vykonať efektívne reformy. Zároveň požadujeme aj to, aby veľvyslanectva EÚ v štátoch Strednej Ázie nielen existovali na papieri, ale aby skutočne pôsobili tak a fungovali tak, aby dokázali zodpovedať špecifickým požiadavkám. My požadujeme posilnenú výmenu medzi členmi Európskeho parlamentu, ako aj členmi stredoázijských parlamentov, aby sme my ako poslanci mohli diskutovať s ďalšími poslancami a pracovať na tlivých témach. Musíme sa za nami rešpektovať a my ako poslanci Európskeho parlamentu chceme byť viac zapojení do ľudskoprávneho dialógu. Musím povedať, že dialóg o ľudských právach prebieha a keď si pozriem, aké ja mám skúsenosti z minulosti v oblasti tejto témy, tak dosiahol sa významný pokrok, aj keď samozrejme sú tam ešte mnohé nevyriešené veci. Včera sme diskutovali s zástupcami UNICEFu, za toto ďakujem aj pani Kiel, Kiel Nielsen. Hovorili sme o, ľudské, o detskej práci a bolo to veľmi dôležité z hľadiska tejto správy my požadujeme projekty v oblasti vzdelávania, aby sa investovalo v tejto oblasti. Zároveň musíme požadovať aj to, aby sme poskytli väčšiu podporu. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako chceme podporovať celoživotné vzdelávanie, to je veľmi dôležité. A zároveň musíme podporovať vzdelávanie detí a mládeže, predovšetkým vo vidieckých oblastiach. Ako už povedala pani Kiel Nielsen, budeme ďalej spoločne pracovať Chcela by som vám ešte predložiť jeden návrh, ktorý som ešte nemohla pre, predložiť v rámci komisie existujú určité programy ako Sigma Kayak Twinning. Tieto sa netýkajú stredoazijských štátov, zameriavajú sa na to, aby sa zlepšili štandardy v kandidátskych krajinách a tu v zásade ide o to, aby experti EÚ z e, členských štátov mohli ísť aj do štátov Strednej Ázie. To je možnosť, ktorú sme mohli ešte rozpracovať v rámci diskusí. Skutočne, že expertov na administratívu sme mohli poslať týchto štátov, ktorí by z krátkodobého hľadiska a z strednodobého hľadiska nám povedali, ako by sa mohli ešte zlepšiť naše pôsobenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Jegle. Nikto ďalší sa už neprihlásil ani z ESVČ, takže pani Kilmisen, na záver máte slovo ešte. Dobre, tak skutočne stručne Konštatujem, že sme na rovnaké vlnovej dĺžke, čo sa týka tejto správy. Pani Irle správne povedala, že tu máme návrh parlamentného regionálneho fóra. To ponúkneme tak, aby sme mohli rokovať s členmi ich parlamentov, ale aby aj oni medzi sebou mohli rokovať. To je iste našu stratégiu posunie vpred No a posledný návrh. Myslím, že ďalej budeme ešte konať. No a vy ma s tým prekvapujete. A vy ma s tým prekvapujete, pani Jegle. Ja hovorím, že nám ide predovšetkým demokraciu, ľudské práva a právny štát a som presvedčená, že tá správa bude zaujímavá. Ďakujem veľmi pekne, pani Kilnýsen. A ja pripomínam, že hlasovať o tejto správe budeme 4. oktobra. No a teraz sa dostávame k ďalšej správe a správda kňov je pani Kilnýsen. A hovorí sa tam o rozšírení usta- ustanovenia dohody o partnerstve a spolupráci s Uzbekistanom na bilaterálny obchod v oblasti textilu. Takže pani Kiel Nielsen, máte slovo. Ďakujem pekne. Tento návrh, návrh stanoviska, eh, eh, ktorý sa týka obchodovania s textilnými výrobkami, o ktorom sa hovorí vo výboru pre právne veci a aj výbore INTA. Tu o tom bola detská práca v tomto sektore, hlavne v sektore bavlny, kde sa veľmi zamestnávajú deti. No a myslím, že vo výbore INTA vo výbore právnom smerujeme vpred, pretože včera sme sa stretli s expertami, ktorí nám isté veci upresnili a predložili aj konkrétne návrhy, tak aby sme zastavili túto zaužívanú prax detskej práce, a ja dúfam, že veľmi rýchlo dosiahneme nejaký kompromis. No, zdá sa, že žiadni ďalší rečníci tu nie sú. S kolegou hm, pani Jegle predsa len aj k má slovo. Ďakujem pekne. Ja tu prehovorím v mene pani Vajdere, našej tieňovej spravedajky, ktorá dnes nemohla prísť. No a aj za túto správu by som chcela pani Kiel Nielsen poďakovať. Je to tiež správa, ktorá je sa prerokovala na výbore INTA. No a ja by som sa chcela venovať len dvom hlavným veciam, kde nemáme úplne diametrálne rozdielý názor, ale názory sú diferencované v, e, v pro názoru EPP, toto nemá názor podľa náš názor tu musíme zastaviť a najskôr vyriešiť niektoré veci, ako detská práca a tak ďalej. A až potom začať s tou rokovaním o tejto zmluve. Uzbekistan nás až tak veľmi nepotrebuje, majú Čínu, no a my by sme aj tak nosili tie bavlnené výrobky, pretože cez Čínu sa dostanú k nám, takže myslím, že treba ponúknuť alebo stanoviť, stanoviť presné podmienky. Spoluprácu by sme sa nemali prerušovať, ale pokračovať v nej. Pre mňa bolo veľmi potešujúce, že včera zastupcovia UNESCO povedali, že majú e, neobmedzený prístup do, do Uzbekistanu. A povedali, že to skleslo z 2 miliónov na 1 milión. No, dá sa povedať, či to je buď poloprázdne alebo poloplné. Je to pokles, ale aj tak sa tomu musíme venovať. Ale rovnako treba žiadať, ak bude krajina zarábať peniaze na bavlne, tak tie peniaze sa musia dostať k ľuďom na mieste, pretože tým sa dá zmeniť produkcia. Je potrebné mať stroje, musí to byť bod, ktorý sa do toho dostane. A ďalšia vec, ktorú zamietnem, to je slovo, ten výraz, najhoršia diktatúra sveta, Uzbekistan. Myslím, že hm, tento názor môže niekto mať, ale povedať, že jedna krajina je najhoršou diktatúrou na svete, to by nemalo byť uvedené v správe Európskeho parlamentu. Ale aj tak ďakujem veľmi pekne, pani Kiel Nielsen, a ďakujem aj vám, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. A pani Jegle. A ak nie sú žiadne ďalšie a pripomienky, no pán Sivieč ešte, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja nahrádzam Eleny Kopa kvôli zmene programu. Nemohla osobne predniesť stanovisko našej skupiny. A preto poukazujem na to, že zatiaľ, čo máme rovnaký názor na kritiku riešení, ktoré uzbecká vláda prikladá dodržiavania ľudských práv, tak sú príklady detské práce, dokázané príklady detskej práce v, tejto, v tomto odvetví hospodárstva. No a preto budeme žiadať, aby príslušné orgány v krajine definitívne zastavili zaužívanú prax detskej práce. No, socialisti predložia relevantné pozmeňujúce návrhy, ale táto eh, vec je pre nás veľmi dôležitá. Ďakujem pekne, pán Šiviace. Je tu niekto z SVČ, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Nie. Dobre, ďakujeme pekne. No a môžeme povedať, že hlasovanie bude 4. oktobra. A nič ďalšie nie je na programe. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu a ďalšie zasadnutie sa uskutoční v Bruseli 4. októbra o 15.00 po obede. Takže šťastnú cestu domov vám želám.